prispel do tejto skupiny. A teraz začneme hlasovať. Prvé hlasovanie správa Juliu Winkel. Hlasujeme menovite. Začíname hlasovať, prosím. Did you vote? Hlasovali všetci? The vote is closed. Hlasovanie sa skončilo. Mia scheda è il mio posto, mia, mia scheda. Approved with the large majority. Schválené veľkou väčšinou. De Castro report. Ďalej správa. De Castro. Menovité hlasovanie. Začíname hlasovať. Did you vote? Hlasovali všetci? Áno. Hlasovanie sa skončilo. Approved with a large majority. Schválené veľkou väčšinou a pánovi De Castrovi aj pánovi Winklerovi blahoželáme. Report, uh, eh, adjon report. Správa uh, Jana Hanktona. Spravodajca e, sa chce vyjadriť. Please. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. This, uh, Táto správa O dnes hovoríme dnes, pretože e, došlo k meškaniu e, medzi, kým sme čakali na závery ohľadom spoločného rybolovu. A e, nebolo prekvapením, že bolo veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré predložili poslanci. Moja správa bola technická, ale podľa mňa obsahovala aj dôležité e, posolstva, signály. E, vo výbore pre rybolov bola schválená a to je nezvyčajné. A ten prístupový režim tých 12 míl, ktorý e, sa v, súčasti, v súčasnosti aplikuje, e, by e, mal zostať a 12. teda nesúhlasíme, že ten prístup 12 míl vyprší koncom tohto roku a návrh rady pre nás je nepriateľný počiatočné nariadenie z roku 1983 platí doteraz e, a bude sa to rozširovať e, do roku, teda bude sa to aplikovať až do roku 2014 a potom uvidíme, ako sa ďalej to bude vyvíjať. A aj keď Európska komisia prijala to, že riadenie rybolovu v rámci tej zóny 12 míl e, bola v podstate e, úspešná, e, mali by sme sa z toho poučiť a to znamená, že táto iniciatíva bola relatívne úspešná v rámci týchto 12 míl, eh, ale vidíme, že rybolov, spoločná rybolovná politika ako celok zlyhala. Takže preto ten eh, limit 12 míl treba rozšíriť. A eh, toto je téma, ktorou sa, teda toto je prístup, ktorou sa uberá naša správa. Menovité hlasovanie, hovorí pán predsedajúci, začíname hlasovať. Has everybody voted? Mm, hlasovali už všetci. Takže počkáme. Mm, hlasovanie sa skončilo. Dobre. Takže veľmi veľkou väčšinou je správa odhlasovaná. OK. Thank, I congratulate. Blahoželám spravodajcovi. E, ďalej správa Moreira. E, nech sa páči, pán Moreira. Ja budem hovoriť veľmi stručne, pretože vám chcem povedať niečo dôležité. Ako spravodajca vás žiadam, aby ste e, podporili túto správu, lebo je to dobrá správa, teda dobrá dohoda a môže to byť príkladom k ďalším dohodám ohľadom rovnakej témy. A dúfam, že budete hlasovať jednomyselne, ako v predchádzajúcom prípade. Ale my e, nepríjmame to, nepríjmame rozhodnutie rady k tejto téme. E, je tam ustanovenie, ktorý restanovuje komitologickú procedúru cez e, procedúru skúmania, ktorý umožňuje rade aplikovať túto dohodu. Podľa mňa parlament by nemal prijať, aby rada jednostranne rozhodovala o takej veci, ktorá už svojou definíciou by mala podliehať procedúre spolurozhodovania. A e, tým pádom rada zneužíva svoju e, komitológiu, aby e, jednostranne kontrolovala Um, komisiu pri uplatňovaní uh, tejto dohody. Preto si to ujasneme, že my nepodporujeme návrh rozhodnutia Rady v uh, tejto oblasti a ak to zostane bez zmeny a ja dúfam, že to nedostane bez zmeny, tak potom by sme to mali uh, zvážiť E, ako sa budú e, riešiť prípady v ďalších medzinárodných dohodách. Žiaľ, nemáme tu zástupcu dohody, e, pardon, rady, ale dúfam, že toto, čo som povedal, sa dostane do uši zástupcov rady. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Teraz hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Blahoželáme. Ďalej, uh, správa Deva. Nech sa páči, pán Deva. Vážený pán predseda, ďakujem, že mám túto možnosť a povedať kolegom, uh, že keď sa táto, že táto správa sa dostala cez výbor parlamentu e, tak rýchlo. Dnes zomrie e, od hladu 15 tisíc ľudí. Len aby ste si to vedeli predstaviť, je to celý parlament, e, zamestnanci parlamentu, sú, zamestnanci súdu a jedna tretina komisie. Globálny výstup E, teda sa, sa očakáva, že e, populácia na svete sa e, zdvojnásobí a takisto aj produkcia a výroba potravín sa musí zdvojnásobiť, aby sme vedeli uživiť toľko ľudí. Súčasné dohovory o potravinách na to nestačia. Nový dohovor, ktorý o ktorom hlasujeme dnes, zavádza nové formy pomoci. Lokálni výrobcovia s lokálnymi nakupcovami. A týmto dávame šancu farmárom v rozvojových krajinách, aby si vedeli zarobiť ehm, na svoje potraviny chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste pracovali na tom, aby e, sa táto správa zrodila a aby zachránila toľko ľudských životov. Ďakujem. Výbo- Ďakujem. Začíname hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Blahoželáme. Bauer report. Správa Bauer. Spravodajkyňa žiada o slovo. You, Give... Ďakujem, pán predseda, za to, že mám túto možnosť. Keďže nemáme diskusie tu na plenárke o tejto téme, chcela by som uviezť niekoľko pripomienok. Táto smernica chce nahradiť rozhodnutie z 95. o konzulárnej ochrane pre EÚ občanov prostredníctvom konzulátov v rámci legál, právneho rámca, ktorý zavádza zmluva. E, podľa článku 23 zmluvy e, má každý občan únie na územie tretej krajiny e, v ktorej členský štát, ktorého je štátnym príslušníkom, nie je zastúpený, nárok na ochranu diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi a e, tento návrh pokrýva nielen každodenné situácie, ako napríklad strata pasu, alebo to, že sa človek stane obeťou nejakého zločinu, ale aj krízové situácie, keď napríklad európsky občania potrebujú pomoc. Ehm, kým v každodenných prípadoch môžu občania požiadať o pomoc e, na akomkoľvek konzuláte, v krízových situáciách je to inak. Všetky um, obavy. E, výbor sa um, e, zhodol na tom, že treba riešiť e, takéto krízové situácie, napríklad aj pomoc tým občanom, ktorí nemajú zastúpenie. A um, úloha bude aby e, sa tohto ujala aj delegácia komisie. A e, to znamená, to je dobrý príklad na to, že Európa nie je len viac byrokracie, ale aj viac pomoci e, občanov, ktorí to potrebujú a väčšia reprezentácia občanov v tretich krajinách, občanov, ktoré sú, ktorí sú v, oh, v situácii ohrození. Nakoniec chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich snahy a takisto chcem požiadať E, všetkých, e, teda všetkých kolegov, aby podporili e, túto správu. Menovité hlasovanie, začneme hlasovať. As everybody voted. Hlasovali všetci? Hlasovanie sa skončilo. Dobre, je to schválené. Blahoželáme. Bastos report Teraz správa Bastos. E, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Gratulujeme. Teraz e, správa Bowles. Tajné hlasovanie.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 pán predsedajúci. Ja si myslím, že to nie je priateľné, že sa tu hlasuje o konkrétnom človeku a máme ešte hlasovať tajne a my ani nevidíme jeho priezvisko. Tak ja si myslím, že to je postup vonkoncom nehodný parlamentu. My hlasujeme o niekom, kto ani, nie, ani jeho meno sa neobjavilo na obrazovke. mi ehm, oddelenie mi hovorí, že sme dodržali procedúru, hlasovanie je platné a preto ideme ďalej. E, správa Moreira. Amendment 1. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz hlasujeme o celej správe. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz menovité hlasovanie. Začíname hlasovať. Hlasovanie sa skončilo. Approved. Schválené. Gratulujeme. Ďalší bod. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, schválené, blahoželáme. Teraz práva Šnibr Jastram. Ocek 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené 23, prvá časť, kto je za, kto je proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa schválené. E, skontrolujeme si to, hlasujeme. Hlasovanie sa skončilo. Schválené. Ďalej, odsek 36, kto je e, za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Overíme si to, takže začíname hlasovať. Hlasovanie sa skončilo. Schválené. Odsek 51, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Prvá časť odseku 107. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 110. Kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 111. Kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 115. Prvá časť. Kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť. Kto je za, proti, zdržali sa schválené. 116. Prvá časť kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 122. Prvá časť, za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa schválené. Skontrolujeme si to. Takže začiatok hlasovania. Hlasovanie sa skončilo. Schválené. Pán poslanec Cortés Lastra. Nie? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pozmeňovací návrh, eh, podľa ktorého eh, po tých výrazoch e, sexuálny turizmus by sme mali mať ochranu ženy, ktorá bude mať prístup k zdravotníckým službám a službám, ktoré sú s tým spojené. Takže to je... Takže otvárame hlasovanie. No, e, OK. I'm sorry, honorevole Cortes Lastra, it is impossible to Vážený pán Cortes Lastra, žiaľ, nemôžeme dať hlasovať o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu. Ďalej, 144, prvá časť, kto je za? Proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 147. Uh, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Chcete overiť? Dobre, overíme, takže otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to prijaté. 148. Prvá časť. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Dobre, overíme aj toto. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. A je to prijaté veľkou väčšinou. 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Aj toto overíme. 18. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Aj to je schválené. Kašman. Kašman. Pán Kašman, ďakujem pekne, pán predseda. Prvne než budeme hlasovať, chcel by som pripomenúť e, veľký počet e, mužov, ktorí na druhej strane snemovne odmietli ženám viaceré práva. Ďakujem pekne. Mr. Mitchell. Okay, okay. I, I, I, give, uh, I give the floor only to Mr. Mitchell. Dobre, ja dám slovo ešte pánovi Mitchellovi a tým končím. Dôvod, prečo som sa postavil, je preto, že 200 miliónov žien Eh, je nezvestných práve kvôli eh, potratom na báze pohlavia. Takže musíme sa postaviť za ženy a nesmú, eh, nesmie nikto ženy zabíjať len preto, že sú ženami. OK. Roll call vote. The vote. Dobre, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Approved with a large majority and I... Schválené veľkou väčšinou a blahoželám správodajcovi. Enjoy your uh, meal. Dobrú chuť. sbagliato molto. Please, please, please. Colleagues. Herr Präsident, ich will nur kurz festhalten, dass meine Maschine zwischendurch funktioniert. Äh, prepačte, pán predseda, moje hlasovacie zariadenie chvíľu fungovalo, chvíľa nie, takže ja mám problém s hlasovacím zariadením. Ďakujem pekne, hovorí pán poslanec. We inform the service. Predseda, dobre, budeme informovať príslušné služby. Teraz prejdeme k, k vysvetľovaní